Dobré ráno. Srdečne všetky vítam na schôdzi nášho výboru pre rozpočtovú kontrolu. Začíname program. Prvým bodom je bod 54 hlasovanie o správe pána kolegu Pirinského o Európskej investičnej banke, konečne, konkrétne o ich výročnej správe. Pýtam sa, či spravodajca chce ešte predniesť pár slov na úvod. Ďakujem. Pani predsednička, chcel by som len vysvetliť, ako iste viete, toto hlasovanie sa mierne odložilo, aby sme dokázali dosiahnuť kompromis. Do veľkej miery sa nám podarilo získať úspech. Dúfam, že teda hlasovanie bude úspešné. Ďakujeme. Týmto teda začíname hlasovať. Ešte kolega Sarva má. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za jeho prácu. Niekedy máme pocit, že by sa dalo vynaložiť o niečo viac úsilia, ale tá hovorím len ako pripomienku toho, že máme isté zaužívané postupy a myslím, že za každým Keď e, pracujeme na správe, by sa mali aj tieto nepísané pravidla dodržiavať a vychádzať z takéto tradície. Chcel by som sa však ešte raz poďakovať spravodajcovi za jeho prácu. Ďakujem. Ďakujeme za tieto e, vyjadrenia. Týmto začíname hlasovať. E, úvodné ustanovenie OA. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Úvodné vzrovenie A za. Proti. Mohli by sme to elektronicky odhlasovať, prosím. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 2 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť. Návrh 3 overujeme. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 4 za. V dvoch častiach za. Prvá časť za proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, ak sa nebudem, bolo to zamietnuté, ale overíme si to. Druhá časť návrhu 4, koniec hlasovania, prijaté e, s rozdielom jedného hlasu, ďalej návrh 5 za, proti, Zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. Aj to si však budeme musieť overiť. Lebo to nebolo celkom jasné. Konec kontroly. Zamietnuté. Ďalej návrh 6. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 7 za. Proti zdržali sa, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to, prosím, osmičku. Skupina EPP má jedného navyše, prosím. Koniec kontroly prijaté. Návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 11 je bezpredmetný ďalej 12 za, proti, zdržali sa, Myslím, že to bolo prijaté. Overíme si návrh 12. Ďakujem. Prijaté. Ďalej 13. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 14 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 15 za proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté 23 za, proti, zdržali sa prijaté 25 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté 24 a 26 sú bezpredmetné, ďalej 27 za, proti. Musíme si to overiť. Myslím, že to bolo zamietnuté. Koniec. Kontroly zamietnuté. Ďalej kompromis 3 za proti, zdržali sa prijaté. 28 a 29 sú pokryté, ďalej 30 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 35 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 36 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. A druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si návrh 38. Koniec hlasovania. Prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 46 je pokrytá ďalej, 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 48 a 49, čiže tieto sú pokryté, ďalej kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa prijaté 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté 52 je pokrytý, ďalej kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté 54 je pokrytá, ďalej 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 ešte raz návrh 57, overíme si výsledok. ZPP e 1 navyše opäť. Koniec kontroly. Zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa. 58, ešte raz si to overíme, myslím, že to bola tá istá väčšina. Koniec kontroly. Prijaté. Ďakujem. Ďalej kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 59 a 41 tie sú pokryté ďalej. 60 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 61 je pokryté ďalej. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijaté. 61 a 63 sú pokryté ďalej. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. 65 a 70 sú pokryté ďalej. 66 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. 67 a 68 sú pokryté. 69 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 1, to pokrýva kompromis 9 a Inta 2 tiež. Hlasujeme o Inta 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 6 za, proti, zdržali sa, Overíme si návrh INTA 6, prosím. Myslím, že bolo zamietnuté, ale overíme si to. Bolo to zjavne zamietnuté ďalej. Nasleduje hlasovanie o INTA 12, kto je za? Proti? INTA 12, ešte raz za proti. Overíme si to. Koniec. Kontroly prijaté. Inta 14 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Inta 15 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Inta 16 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Inta 17 to je pokryté. Inta 19 Proti. Zdržali sa prijaté. Inta 22 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej. E, rozpočet 1 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Stanovisko z rozpočtu číslo 4 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalej je rozpočet 6 za, proti, zdržali sa prijaté. Rozpočet 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Rozpočet 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej Ekon, Ekon 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Ekon 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Ekon 18 za, proti, zdržali sa. Ekon 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ekon 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej regi. Regi 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Regi 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Regi 16, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. E, teraz elektronicky o celom návrhu správy. Koniec hlasovania. 22 hlasov za, traja sa zdržali. Blahoželáme správodajcovi. Ďakujeme. Ďalej budeme hlasovať o stanovisku k fungovaniu Európskej únie na základe Lisabonskej zmluvy. Autorom je kolega Sarvama. Pýtam sa, či sa chce vyjadriť na úvod hlasovania. Nie. Dobre. Návrh 1. Hlasujeme návrhu správy. Návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 za,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 návrhu stanoviska v takto pozmenenom znení. Hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 25 je za, 0 proti, 0 sa zdržalo. Blahoželáme spravodajcovi. Wir machen, ja. All the colleagues who want to leave now. Prosím, tí, ktorí si e, želáte odísť, e, odíďte v čo najväčšej tichosti. Pokračujeme s bodom 56. Ide o mimoriadnú správu Európskeho dvora auditorov k zvýšenej e, účinnosti podpory rozvoja vidieka pre neproduktívne investície v polospodárstve. Spravodajcom za dvora auditorov je pán Kinš, ten našim spravodajcom je pán Pirinsky, najskôr dostáva slovo pán Kinš. Honorable chair, honorable members of the committee on... Vážená pani predsednička, vážení členovia výboru pre rozpočtovú kontrolu, ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť vám predstaviť túto osobitnú správu. Chcem na úvod e, poďakovať vášmu spravodajcovi, panu Pirinskému, za veľmi vyvážený a dobrý dokument aby sme mohli podporovať udržateľný rozvoj um, európskeho vidieka spolufinancujeme uh, tzv. neproduktívne investície do polospodárstva. A ich účelom je, aby prispeli k európskym uh, polospodárským a environmentálnym cieľom, pričom nemajú príliš veľkú návratnosť pre investorov. A pretože sú e, e, často neproduktívne, tak často e, v podstate ten výnos je rovnaký ako tá investícia. A za minulý rok bolo do takýchto neproduktívnych investícií investovaných asi 860 miliónov eur. V tejto správe hovoríme, že tieto investície prispeli k Eh, podpore udržateľného rozvoja európskeho vidieka. Avšak tam boli nejaké prílišné náklady, ktoré spôsobili, že tieto investície neboli nákladovo účinné. A 70 týchto investícií podporili eh, biodiverzitu, avšak v 75 tam nebola dobrá nákladová účinnosť. A výsledok je ten, že len 18 e, auditovaných projektov boli, bolo nákladovo účinný. aby sme zaručili, že tieto procesy budú e, rozumné, tak e, netreba znižovať stimuly pre príjemcov. Avšak zistili sme, že členské štáty ne- nezaručili dostatočne a nenavrátili náklady e, v skutočnej trhovej výške, alebo prijali e, tú najvyššiu ponuku, pričom to nebolo nejakým spôsobom podstatnené. Taktiež e, sa tento proces bol podkopaný tou skutočnosťou, že členské štáty nevyužili plne Eh, výnosy z týchto investícií členské štáty poskytli v 75 percentách prípadov tú najvyššiu mieru štátnej pomoci. Toto je ekvivalentné eh, v podstate úrovni 40 štátnej pomoci, ktorá je bežne poskytovaná v prípade eh, ziskových investícií. Takže boli tam e, nedostatočne transparentné procesy výberu projektov, ktoré viedli k tomu, že niekedy boli e, vybrané projekty, ktoré neboli v podstate oprávnené. A Taktiež tu máme iné európske environmentálne schémy, ktoré neboli dostatočne využívané a taktie preto to viedlo k nedostatku synergie v rámci týchto relatívne malých projektov. Komisia je zodpovedná za dohľad nad riadnou implementáciou podpory v členských štátov, ale v roku 2014 to urobila príliš neskoro a len nariadila členských štátov, aby krátke, krátko pred koncom programovacieho obdobia napravili nedostatky čo sa týka obdobia 2014-2020, tam sme chceli zvyhodnotiť, či nedostatky, ktoré sme zistili v predchádzajúcom období, budú riešené. Sme radi, že členské štáty v týchto dokumentoch e, vyhlásili, že zistia, aká je komplementarita medzi neproduktívnymi investíciami a ďalšími environmentálnymi e, režimami a ako zlepšiť účinnosť týchto projektov. A onedlho sa vrátime k tejto problematike, zistíme, či sa im to podarilo implementovať. A e, podľa nás si myslíme, že by sa malo urobiť viac, aby štátna pomoc bola prispôsobená celkovej výške investícií. Správa obsahuje aj rôzne odporúčania hľadom toho, ako presne to urobiť. Pani predsednička, vážení kolegovia, ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz pán Pirinský, spravodajca. Ďakujem, takže na úvod chcem poďakovať dvoru auditorov, predovšetkým pánu Kinčovi za túto osobitnú správu. Myslím si, že je veľmi informatívna a vyvážená. Chcel by som zdôrazniť tri body zo správy a potom sa vyjadriť k odporúčaniam, o ktorých hovoril pán Kinč. Audit bol vykonaný medzi júlom 2014 a aprílom 2015. Pokryl oblasť riadecích a kontrolných systémov, ktoré sú ktoré súvisia s neziskovými investíciami. Boli tam projekty, ktoré reflektovali e, tie najvýznamnejšie vesície v čiroch členských štátoch. V Portugalsku, mimo ostrovov, Dánsko, Spojené kráľovstvo, hlavne Anglicko a Taliansko, Púlia. Tieto členské štáty zastupujú 80 výdavkov Európskeho polospárskeho fondu pre rozvoj vidieka a 60 príjemcov za rok 2016. Myslím si, že je treba zdôrazniť jednu vec, ktorá sa hovorí v správe dvora auditorov a síce, že účinná podpora neproduktívnych investícií v 71% auditu bola identifikovaná ako, že napomáha eh, rozvoju udržateľnému rozvoju e, vidieka, čo sa týka nevyužívanej pôdy. Máme tam napríklad ochranu biodiverzity. A je trochu zavadzajúce používať ten výraz neproduktívne investície. Samozrejme, nevedú k zisku, ale sú produktívne, pretože podporujú polnohospodárstvo a vo všeobecnosti podporujú aj kvalitu života, životného prostredia. A čo je znepokojivé, je, že nie sú nákladovo účinné tieto výdavky. Je to podkopávané aj tými výberovými procedúrami, ktoré prebiehajú v členských štátoch, aj tým, že nie sú dostatočné kritérie dispozícii, ani monitoring, ani kontrola toho, ako sa implementujú tieto investície. A preto sme teda bohužiaľ zistili, že sa tam vynakladá príliš veľa peňazí prípadne na projekty, ktoré nie vždy súvisia so stanovenými prioritami v oblasti rozvoja polnospodárstva. A preto tie odporúčania, ktoré sú obsiahnuté v pracovnom dokumente, hovorí o tom, že je treba zlepšiť synergiu s inými opatreniami rozvoja vidieka. Pán Kinč o tom hovoril. Ale tiež zdôrazňujú to, že je treba, aby komisia bola aktívnejšia, aby poskytovala usmernenia členským štátom, čo sa týka selekčných kritérií a aj inšpekcií a zároveň výberových konaní na projekty. A tie projekty musia, tie výbery, výberové konania musia byť transparentné. Musia sa riadiť príslušnými kritériami. Taktiež je tu odporúčanie, čo sa týka príspevku na dosiahnutie environmentálnych cieľov, že treba to monitorovať a hodnotiť e, v priebehu plánovacieho obdobia 2014-2020. No a v týchto čl- štyroch členských štátoch, ktoré majú najvyššiu mieru výdavkov na e, neproduktívne investície, e, je treba, týchto štyroch členských štátov treba vyvinúť príslušné presné kritéria a to by sa malo začať robiť tento rok v júni. Komisiu taktiež vyzývame, aby poskytla usmernenie, čo sa týka definovania takýchto kritérií. Predovšetkým, čo sa týka e, peňažných aspektov týchto e, projektov, aby sa zistilo, či sa tam vynakladá príliš veľa finančných prostriedkov alebo nie. Takže treba zaručiť, že náklady nebudú prekročené v porovnaní s podobným tovarom, ktorý je dostupný na trhu a taktiež je treba definovať referenčné hodnoty, na základe ktorých sa budú definovať tieto náklady. Pani predsednička, už nebudem hovoriť dlhšie, pretože nechcem ukrajovať čas ale tie tri zvyšné odporúčania sa nesú v podobnom duchu a preto si myslím, že táto osobitná správa spolu s prácou tohto výboru môže prispieť ku kvalitatívnemu zlepšeniu toho, ako sa plánujú, vyberajú a riadia e, tieto e, projekty. Ďakujem. Je to dôležitá správa, je skoro šokujúca. Je vyložene problematická. Je dobré, že Európska komisia si to zariadila, že som niekoho poslala. A myslím si, že máme o čom hovoriť. Kolegyňa Schmidt je prvá na zoznam rečníkov. Ďakujem. Je to veľmi zaujímavá správa. Vidím to trochu kritickejšie než pán spravodajca. Takže musí si uvedomiť, že tá štátna pomoc v prípade neproduktívnych investícií je oveľa vyššia než v prípade produktívnych investícií. Ehm, je to takmer 100% v podstate výšky tých samotných investícií. Hovorilo sa tu o tých štyroch krajinách, Dánsko, Spojené kráľovstvo, Portugalsko a Taliansko, ktoré tých hodnotených e, rokov dostali v podstate 80 e, výšky neproduktívnych investícií je tam 28 projektov, z ktorých len 5 bolo vyhodnotené ako, že sú e, nákladovo účinné. To je v podstate len 18 projektov. Správa taktiež hovorí, že členské štáty udali investičné náklady, ktoré boli neprimerane vysoké alebo neboli opodstatnené. Okrem toho sa v správe hovorí, že boli zistené e, veľké nedostatky, čo týka výberových konaní. A síce, pokiaľ by tie projekty nedostali nejaké iné financovanie, tak potom boli financované v rámci tohto projektu pre neproduktívne investície a často hm, tam neboli splnené rôzne kritéria, náklady boli stanovené ako príliš vysoké, bez toho, aby sa preskúmali, aké sú ceny na trhu. A tu sobe bolo taktiež niekoľko prípadov, kde tieto neproduktívne investície v podstate priniesli e, zisk, ale boli financované teda e, štátnou pomocou výške 100% miery tej investície. Takže ja dúfam, že sa toto vyrieši. Nie je to len tento prípad, ale sú to aj mnohé ďalšie prípady. A pre toto obdobie 2014-2020, pokiaľ by sa s týmito neproduktívnymi investíciami pokračovalo rovnako ako doteraz, napriek tomu, že boli zistené obrovské nedostatky, tak to si myslím, že tak naozaj nejde. A absolútne súhlasím 100% s odporúčaniami dvora auditorov. Ďakujem ďalej kolega Ali. Ďakujem kolegovia. Predovšetkým chcem povedať, že som spokojný s prácou, ktorú odvedol sa Pirinsky a taktiež, e, čo týka teda osobitnej správy dvora auditorov. Čo sa týka obdobia 2007 až 2014, tak sa vynaložilo takmer 860 miliónov eh, eur daňových, daňových poplatníkov na tieto projekty, ktoré teda eh, obnášajú tzv. neproduktívne investície. Dvor auditorov si myslí, že neproduktívne investície prispeli k tomu nášmu cieľu Eh, alebo našich splňujúcich environmentálnych cieľov, ako napríklad udržateľný rozvoj vidieka, spolnospodárstva, tak sa to urobilo nákladovo neúčinným spôsobom. Členské štáty preplácali náklady, ktoré boli príliš vysoké alebo neboli opodstatnené. A ďalej vo výberových konaniach dochádzalo k nedostatkom a členské štáty vybrali projekty bez ich dôsledného overovania a bez overovania toho, či zodpovedajú selekčným kritériám. Takže na základe tohto textu si myslíme to isté, čo spravodajca a súhlasíme s jeho odporúčaniami. Myslím si, že je to problematická správa, ako ste povedali, pani predsednička, aj predovšetkým sú tu pre nás dôležité určité návrhy, ako napríklad implementácia neproduktívnych investícií v synergii s inými e, environmentálnymi schémami alebo opatreniami na rozvoj vidieka. Je treba zaručiť nákladovú účinnosť, taktiež je treba poskytnúť usmernenia ohľadom výberových kritérií pre neproduktívne investície. Taktiež je treba monitorovať implementačný proces a v neposlednom rade je treba dosiahnuť určité špecifické ciele. A kolega Toer. Ďakujem. Chcem najprv poďakovať dvoru auditorov za túto dôležitú správu. To je vaše zásadné hodnotenie je pozitívne, ale potom náš spravodajca zistuje, že sú potrebné určité e, kritické otázky, že treba zaviesť určité dôležité opatrenia, napríklad e, tu nie je dostatočné vyhranenie voči iným environmentálnym programom. To vyzerá ako taký všeobecný problém. Tu si počúva to, čo povie komisia, či súhlasia s hodnotením dvora auditorov a či majú nejaké konkrétne opatrenia v rukáve, ktoré potom uplatnia v nadchádzajúcich rokoch v rámci tohto programu. Okrem toho sú tam stanovené mnohé nedostatky, nedostatočná transparentnosť pri výbere projektov, napríklad v Spojenom kráľovstve, v Severnom Írsku, v Anglicku, ale aj v Dánsku. Potom je tu otázka tá, že neboli riadne overené výberové kritéria, to v Taliansku. A vystáva to otázka práve v oblasti Pulia v Taliansku, to poločasové hodnotenie môže byť zo strany talianských úradov e, pozitívne, ale ako to, keď e, v podstate tie kritérie neboli splnené. Takže ako sa k tomuto postavíte? Tie niektoré opatrenia tam ešte neboli ani vykonané, implementované, už boli hodnotené ako pozitívne zo strany talianských úradov. Takže Ehm, myslíte si možno, že sú tam nejaké e, kriminálne aspekty? Je to možné, pretože pokiaľ nejaké opatrenie nebolo ešte implementované a už je akože viditeľný nejaký e, účinok, tak e, to si myslím, že je podozrivé. Takže je treba povedať, že pokiaľ používajú vúdu alebo nejaké iné magické schopnosti, a takto môžu dosiahnuť už ten účinok, tak potom môžu rovno ušetriť tieto finančné prostriedky. Takže je tu otázka, kto to vlastne vyhodnocoval a či tento človek sa bude z toho zodpovedať. Kto e, v podstate vyhodnotil v polovici trvania projektu opatrenia ako, ako pozitívne, e, odkiaľ to zobral tie príslušné údaje. Ja si myslím, že tento človek mal byť sankcionovaný. Takže je tu otázka, čo komisia v tomto konkrétnom prípade urobí, aby sa tieto talianské úrady z tohto zodpovedali. Mohol by som hovoriť ešte ďalej, ale to teraz zatiaľ nechám tak. Položil som konkrétne otázky, na ktoré aj konkrétne odpovede. Ďakujem, kolega Sarvama. Ďakujem. Už predsednička povedala, že tá správa je vysoko problematická, šokujúca. Pani Schmidt detailne prešla nález správy. Takže ja sa hlasím o slovo, aby som povedal, že za EPP chcem zdôrazniť, počiarknúť, že veľmi zblízka sa pozrieme na nález obsahnutý v tejto správe, pretože toto je nepriateľné. Chcem povedať osobne, že musíme k tomuto pristupovať veľmi kriticky. Ďakujem. Ja som sama sa taktiež zaradila na zoznam rečníkov. Myslím si, že keď sa čítate tú správu, tak už v podstate k tomu niečo doplniť. Je to také šokujúce, že by sme museli v podstate sa pozrieť do rozpočtových pravidel. Tam sa jasne hovorí, že pokiaľ projekt nesplňa určité kritéria, tak je treba ho ukončiť. Takže tento program neplní kritéria, je treba ho ukončiť. A vidíme tam jasné čísla, 18 vynaložených prostriedkov slúži svoju účelu, a v podstate tam teda pol miliardy eur, ktoré bol, neboli vynaložené na tie stanovené účely alebo ich nedosiahli. Takže toto je treba aj e, napísať. A keď si to tak čítam, tento text, hovorí sa tam, že komisia zatiaľ neznížila tú mieru financovania, ale e, kde sme v podstate až tak neskôr ste to celé preverili, že už bolo potom E, že už bolo neskoro, že sa nedalo príliš veľa robiť. Takže čo robíte teraz? Čo ste si naplánovali? Čo chcete vyvodiť z toho starého plánovacieho obdobia? My tu zastupujeme daňových poplatníkov. A ja nepoznám žiadneho daňového poplatníka, ktorý by toto akceptoval. Takže si myslím, že toto je veľmi vážna vec. Absolutne je to e, skutočne veľmi vážne, takže je treba, aby z toho boli vyvodené závery. Takže to, čo som si prečítala, čo píše komisia, to ma neuspokojilo. Takže teraz, ak to môžete vyjadriť priamo, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj pánovi Pirinskému. Vážený prítomný, chcem sa vám poďakovať za príležitosť hovoriť o tejto špeciálnej správe Dvora auditorov o európskej pomoci neproduktívnym e, investíciám v oblasti e, vidieckej politiky. Chcem sa poďakovať za všetko, čo tu odznelo, aj odporúčania. Určite zlepšia e, realizáciu tejto pomoci. NPIS. E, my súhlasíme s dvorom auditorov, že podpora pre takéto investície prispeli e, k dosiahnutiu environmentálnych cieľov, ktoré súvisia s udržateľným využívaním polnohospodárskej pôdy a taktiež to e, zvýšilo hodnotu chránených oblastí. Komisia chce povedať, že väčšina nedostatkov e, v špecifickej správe sa týka spravovania členskými krajinami opatrení. Aj naše e, audity poukázali na rovnaké nedostatky. Komisia chce zdôrazniť, že je povinnosťou členských krajín zhodnotiť e, povahu výdavkov počas administratívnych kontrol prostredníctvom vhodných e, systémov vyhodnocovania, tak ako napríklad e, referenčné náklady, vyhodnotiť výberové kritéria, ktoré vznikajú v spolupráci s monitorovacím výborom a taktiež ich treba prioritizovať. Ale vzhľadom na význam týchto investícií v oblasti polnohospodárstva komisia prijala všetky odporúčania s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť pomoci pre NPI. S a taktiež sme prijali ďalšie opatrenia na usmerňovanie a pomoc členským krajinám. Ide o to pomoc členským krajinám v regiónoch v oblasti pre obdobie 2014-2020. Komisia posilnila e, opatrenia ktoré majú zvýšiť e, spolahlivosť a kontrolovateľnosť opatrení, hlavne e, miera, mieru chybovosti. A taktiež sme sa chceli zamerať na e, výberové kritéria. Počas screeningu týchto programov na obdobie 2014 až 2020 Komisia venovala mimoriadnú pozornosť kontrolovateľnosti a overiteľnosti všetkých opatrení. Zlepšenie kontrol, čo sa týka e, povahy výdavkov a e, verejného obstarávania. To je pre komisiu prioritou a komisia zorganizovala a organizuje školenia pre e, spravovacie úrady a agentúry v členských krajinách a vydali sme taktiež komplexné usmernenia. Čo sa týka monitorovania a hodnotenia toho, čo sa dosiahlo, tak e, spoločné Spoločný systém monitorovania a kontroly na roky 2014-2020 sa zameria na vyhodnotenie implementačných opatrení a taktiež na výsledky v kontexte relevantných e, cieľov rozvoja vidieka. E, taktiež sa hodnotí účinnosť všetkých opatrení vo svetle e, cieľov, ale to pri ex post hodnotení. Ale treba nájsť rovnováhu medzi tým, čo sa dá e, dosiahnuť cez monitorovanie a hodnotenie a rizikom e, prehnanej administratívnej záťaže a e, finančných výdavkov. Tak ako odporúča Európsky dvor auditorov, komisia ďalej bude podporovať synergie medzi opatreniami na vývoj, rozvoj vidieka a žiadať od členských krajín aby vo svojich implementačných správach sa taktiež zamerali na tento e, aspekt e, e, môžeme urobiť aj audity súladu, tak aby bolo dokázané, že sa pravidla dodržiavajú. Takéto audity poukázali taktiež v minulosti na nedostatky, preto boli prijaté isté finančné opravné opatrenia v niektorých členských krajinách. Myslím, že to mm, sa mimoriadne týkalo Talianska. Komisia naďalej bude uskutočňovať audity súladu v členských krajinách v súlade so svojim plánom pre audity. to, kto bude predmetom auditu, vyplýva z analýzy rizik a najdôležitejšia je úroveň výdavkov. <clears throat> Komisia si myslí, že legislatívny rámec uplatniteľný na e, programovacie obdobie 2014-2020 posilnené usmernenia a e, audity súladu komisie v členských krajinách e, spolu zaručia účinné poskytovanie pomoci pre NPIS. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem. Myslím, že toto nebude stačiť ako e, odpoveď. Chceme vedieť, aké konkrétne finančné opatrenia sa prijali v ktorých krajinách, v akej výške. To by sme potrebovali vedieť e, presne a podrobne a taktiež by sme chceli vedieť, prečo komisie, komisia prečo tie kontroly uskutočnila tak neskoro e, počas predchádzajúceho obdobia a už sa to e, z toho nedalo poučiť pre ďalšie obdobie. Vy ste potom spomínali nejaké vylepšenia, ale aké konkrétne to boli? Tu sú neopodstatnené platby, prehnané platby, prečo komisia nezareagovala, prečo neusmernila členské e, krajiny pri výpočte tých cien, prečo ste nevyzvali E, členské krajiny e, k zníženiu niektorých výdavkov. Možno, že by ste nás naozaj mali lepšie presvedčiť o tom, čo ste spravili, aby ste tie problémy, problémy e, odstránili a neodložili ad acta. Čo sa presne e, na komisii prijalo ako opatrenia? Ďakujem opred za odpoveď. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Čo sme teda spravili pre e, súčasné obdobie sme spravili tri veci. E, posilnenie prostredníctvom špecifických úsmernení pri výberových kritériách. Po druhé, pracovali sme na konkrétnych a operatívnych odpovediach na, e, v prípade povahy výdavkov a naviac sme zorganizovali špecifické školenia pre správne e, orgány a agentúry v členských krajinách, tak aby mali potrebné know-how a mohli zakročiť. Teraz, čo sa týka auditu, náš auditorský program vychádza e, z analýzy rizik, ktorá zohľadňuje hlavne e, rozmer výdavkov, pretože väčšie výdavky rovná sa väčšie riziko. A preto sme pri tu možno e, prijali opatrenia, ktoré boli trošku odlišné ako v iných prípadoch. Začali sme potom prostredníctvom auditu sledovať e, vývoj týchto opatrení potom prišli na rad e, finančné opravy, zoznam takýchto e, oprav a taktiež zoznam krajín. Ten, by sme vám, e, ten zoznam by sme vám mohli poskytnúť v nadchádzajúcich dňoch. Ja, ja dúfam, že týmto som zodpovedal na vaše otázky, pani predsedajúca. Ešte raz to zopakujem, prečo projekty na rok 2009-2013 sa kontrolovali až tak neskoro a síce, že už sa e, nedali výsledky kontrol využiť pre ďalšie programovacie obdobie. E, e, ja som v tomto zmysle pochopila aj správu dvora auditorov a prečo ste nevyzvali e, členské krajiny e, znížiť tie sadzby. Potom možno, že podrobne e, niečo o tých e, finančných opravách. E, to, čo sme zatiaľ počuli, nebolo dostatočné. A taktiež by sme radi vedeli, aké konkrétne zmeny ste medzičasom prijali, teda aby sa už nestalo to, na čo poukazuje dvor auditorov. Takže vám opäť dávam slovo. odpoviem na otázku, prečo sme ten audit uskutočnili neskôr. Analýza rizik vychádza z aspektu výdavkov. Pri takýchto opatreniach sa výdavky týkajú približne 80, 60, 860 miliónov eur, čo predstavuje menej ako 1% všetkých výdavkov na rozvoj vidieka, konkrétne je to 0,6% a preto oddelenia komisie zamerané na audit sa radšej zamerali v prvom rade na opatrenia, ktoré mali oveľa väčší finančný význam a potom na tie opatrenia, ktoré e, nedosahovali také sumy. Tak e, funguje logika analýzy e, rizik a z toho, alebo na tom základe pracuje e, oddelenie pre audit komisie. Takže toľko na otázku, prečo je jasné, že, že vylepšujeme naše audity a taktiež následné finančné opravy ak by ste chceli, môžem vám e, poslať konkrétne tabulky, e, aby ste, aby ste mali naozaj všetky e, podrobnosti o tejto auditorskej činnosti komisie. <clears throat> Potom naša práca sa zameriava hlavne na budúcnosť a pravidelne dokonca mesačne sa snažíme e, byť v kontakte s členskými krajinami a e, zlepšovať tak e, realizáciu programov. Máme na to veľmi podrobné usmernenia. Ak by ste chceli vedieť, o aké usmernenia ide, aké usmernenia sme už poskytli aj <clears throat> dvoru auditorov, tak ešte dnes vám ich môžeme zaslať ide o to dobre poznať pravidlá a tak e, predchádzať problémom. To je asi najvhodnejšie, ako sa najvhodnejšia cesta, ako sa vyhnúť podobným problémom v budúcnosti. A presne to robíme, mať usmernenia pre členské krajiny, tak aby mohli konať a správne e, uplatňovať e, programy v praxi. Ďakujem pekne. Nejaký papier ešte problém nikdy nevyriešila, preto sme trošku znepokojení tým, ak by sme hovorili o konkrétnych problémoch e, s peniazmi, teda že sa preplácajú e, tie služby. Ako si viete vy vysvetliť, že tu nebola e, žiadna hodnota niekedy, že sa stalo to, čo sa stalo, e, keďže vy tie dokumenty už máte. My sme tým e, šokovaní. To sa nemôže diať s prostriedkami daňovníkov. Mňa by teda naozaj zaujímalo, ako si to generálne riaditeľstvo samo vysvetľuje, asi je tam príliš veľa prostriedkov v oblasti rozvoja vidieka, takže sa už asi e, nedokážu spravovať správne tie menšie sumy, pretože sú tam také obrovské e, sumy. E, 500 tisíc eur sa zdá byť príliš malá suma e, na to, aby sa presne vedelo, ako sa s ňou naložilo. E, pre nás je to problém. Čo sa týka výšky pomoci, e, tu stanovujú členské krajiny. My môžeme iba ex post e, v našich auditoch kontrolovať, či výška pomoci členských krajín je opodstatnená alebo nie. E, ak nie je opodstatnená, tak môžeme uskutočniť finančné nápravy alebo opravy to aj robíme v tejto chvíli. Nezabúdajme na to, že ide o neproduktívne e, investície, ale s veľkým environmentálnym významom. Ak by bola tá pomoc príliš e, nízka, tak by to mohlo odradiť investorov pri E, otázkach, ktoré sú ale príliš dôležité pre, dajme tomu, samozprávy alebo občanov. Treba pamätať aj na to, že v správe Dvora auditorov sa uvádza, že environmentálne ciele boli pri týchto opatreniach dosiahnuté a to má istý význam. Je jasné, že pri finančných aspektoch sa e, dá e, niečo napravovať a aj to spravíme. Ale e, iba ex post v prípade prehnanej e, pomoci a e, prostredníctvom usmernení môžeme preventívne konať a zabrániť, aby členské krajiny poskytovali privysokú pomoc. My sa teda riadime týmito dvoma princípami ex post, audity, a potom finančné nápravy a potom ex ante e, prostredníctvom e, usmernení. E, tým sa zameriavame na budúcnosť a, a taktiež organizujeme školenia pre členské krajiny, pretože ten problém sa koncentruje v členských krajinách. Na úrovni členských krajín treba konať tak, aby bol problém odstránený. Ak sa môžem opýtať, koľko finančných e, oprav ste už pri tomto programe uskutočnili, ak e, dovolíte, túto informáciu vám poskytnem v priebehu dňa. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcem využiť e, túto príležitosť, e, keďže je to posledný krát, e, čo tu vystupujem pred koncom môjho mandátu. Chcem sa poďakovať pánu Pirinskému a všetkým ostatným poslancom, poslankyňam, ktorí pracovali na tejto správe. E, ja by som možno, že zhrnul moje dojmy z tohto auditu a týchto opatrení. Spravovali to dobrí environmentalisti, ale veľmi zlí ekonómovia a príliš malú pozornosť eh, venovali ekonomickým aspektom a účinnosti. V členských krajinách, kde sme boli, sme videli ľudí, ktorí mohli dve hodiny opisovať pozitívny environmentálny vplyv, ale keď sme sa pýtali na jednoduché e, otázky, ako overovali e, výdavky a tak ďalej, tak e, to vyzeralo, ako keby sme nehovorili vôbec tým istým jazykom. To bol ten problém. My sme boli skôr prekvapení, že Eh, sme mali 28 skôr malých eh, projektov, tak 7 bolo eh, od začiatku nezákonných, pretože ich získali mm, firmy, ktoré na ne nemali nárok. Myslím, že pri implementácii, tuším, v Portugalsku sme opäť museli vylúčiť automaticky nejaké podniky, pretože neboli oprávnené na získanie takýchto projektov. Potom, čo sa týka modulácie, pani predsedajúca, tu sa nespravilo veľa pri, e, vo fáze programovania ich e, navrhovania, keď sa o, rozlišovali projekty, ktoré mali aspoň istý e, aspekt e, odmeny e, a e, ešte iné projekty. To, že niekedy e, tam bol istý zisk a potom mohli získať pomoc vo výške e, 100% alebo skoro 100% a potom zarážajúci prípad e, konkrétne v jednej členskej krajine, tuším Portugalsko, e, išlo e, budovanie e, múrikov e, suchých e, Malo to byť financované v výške 100% a e, peniaze e, nakoniec poskytnuté peniaze pres, presiahli e, tú mieru 100% na postavenie takého múrika. Ako povedal zástupca komisie, toto bola skôr menšina projektov tohto programu potom otázka e, zníženia alebo zvýšenia e, e, rizikovosti nejakého projektu pri takýchto prípadoch, keď ide o samotnú účinnosť, kde sú veľmi prehnané ceny uvádzané v porovnaní s referenčnými cenami na nejakú činnosť. My odporúčame to isté komisie, aby sa neriadili iba jedným aspektom. Niekedy ide aj o školenia. Už sme o tom hovorili pred pár mesiacmi. Vtedy potom e, treba zvýšiť e, rizikový profil, aby bolo možné niečo napraviť ešte počas programovacieho obdobia a, a zároveň e, pripraviť zmeny pre ďalšie obdobie. Komisia by mala byť aj aktívnejšia pri monitorovaní. Niektoré veci sú naozaj do očí e, bijúce a, a netreba e, v podstate ani čakať na e, audit. Stačí sa možno pozrieť na to, ako sú jednotlivé programy navrhnuté. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ja, Ďakujem pekne. Vieme si teda celkom dobre predstaviť, e, ako reaguje daňovník v krajinách, e, ktoré poskytujú peniaze, ale rovnako aj v krajinách, ktoré peniaze prijímajú, pretože je to veľmi znepokojivé takýto vývoj, keď e, platíme 250 eur za meter štvorcový, pritom skutočný náklad je 35 eur na meter štvorcový. Tam jednoducho vzniká dojem, že Európska únia má peniaze na rozdávanie a aj ich rozdáva. Toto som naozaj už veľmi dávno nevidela. Chcem sa vám všetkým poďakovať. E, vám, pán Kinšt, e, za e, vašu prácu. Myslím, že očakávať môžeme podrobnú správu o rozvoji vidieka. Posledné správy v tejto oblasti totiž boli došokujúce. Budeme teda žiadať o rozsiahlu správu. Budeme sa musieť pozornejšie venovať otázky rozvoja vidieka. Toto eh, hovoril len ako mm, osnam, ktorý sa týka našej budúcej práce. Pán Kinšt, s vami sa nám spolupracovalo veľmi dobre, odvedli ste obrovský kus práce. Za celé tie roky my sme si vždy veľmi cenili váš prínos a spoluprácu s vami. Na záver dostáva slovo spravodajca Papirinsky ešte. You, Chair, and, uh, that... Ďakujem. Myslím, že všetci, ktorí vystúpili v tejto diskusii, by mali mať uznanie za podľa mňa rozsiahle a prakticky orientované vyjadrenia. Tak ako som povedal už aj na úvod, myslím, že prístup k tejto správe musí byť čo najvyváženejší. Chcel by som to podporiť dvoma číslami zo správy dvora auditorov. Dvor zistil, že 71 e, z týchto investícií bolo efektívnych a prispelo k plneniu cieľov, ktoré súvisia s udržateľným e, spôsobom využívania prosvarskej pôdy, ako napríklad ochrana biodiverzity a ochrana životného prostredia. A druhé e, číslo, konkrétne 75 týchto projektov vykazuje znižovanie nerozumných nákladov a iba 80 Mm, z týchto nákladov bolo efektívne využitých. Teda jasne sa ukazuje, že tieto investície sú veľmi žiadané, žiadajú si ich občania aj spoločnosť a využili sa vrcholne nepriateľným spôsobom v všetkých týchto prípadoch kvôli tomu, že došlo k zneužitiu týchto prostriedkov. Nemali by sme sa však unáhliť v našich záveroch. Nemali by sme zabúdať na to, že musíme tvrdo tlačiť na členské štáty aj na komisiu, že riziko sa nedá vyhodnotiť len na základe súm. Tu došlo naozaj k veľmi vážnemu zneužitiu a preto je tu veľmi vysoké riziko, pretože investície sú e, tak žiadané. Isté, že je veľmi um, žiadané skrášľovať prírodné prostredie, e, stavať rôzne e, prírodné múry. A vzhľadom na takúto vysokú žiadanosť e, je tam veľké riziko zneužitia a k tomuto zneužitiu to na prípade naozaj došlo. Je tam dokonca podľa mňa vysoké riziko dokonca aj trestných činov s tým spojených. Podľa mňa by sa mal zmeniť postoj komisie k týmto investíciám Musí to byť prístup, ktorý si uvedomí, že aj keď sumy sú relatívne nízke, a riziko je tam naozaj obrovské a dopad na daňovníka hľadiska toho, aký bude mať on dojem, on nakladaní s peniazmi je naozaj katastrofálny. Ďakujem pekne za tieto priame slova. Týmto sme sa dostali eh, na záver tohto bodu v našom programe. Ďalšia mimoriadná správa o rozvoji vidieka sa bude musieť venovať období po absolutóriu. To je však hudba budúcnosti. Týmto sme sa dostali takmer na záver verejnej schôdze. Ešte máme jeden bod. Je mi ľúto. Pozabudla som, raz sa to už totiž odložilo. Ide tu o e, stanovisko k výboru, e, správe výboru LIBE, konkrétne ide o boj proti korupcii a kroky nezvezujúce na uznesenie o organizovanom zločine. Pani Julia Pitera aj našou spravodajkyňou. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani prevodničonca, Na wstępie Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať za to, že vôbec e, som mala možnosť pracovať na tomto stanovisku. Zmobilizovalo ma to totiž. E, preštudovala som si mnoho rôznych dokumentov z pera rôznych orgánov Európskej únie Prečiletala som si rôzne správy, stanoviská a tak ďalej. Už mnoho rokov je problém boja proti korupcii predmetom znepokojenia Európskeho parlamentu, Rady aj komisie. Chcela by som povedať, pozitívnom zmysle e, slova, že sa jasne ukazuje, že spolupráca medzi Európskym parlamentom a radou v tejto oblasti sa výrazne zlepšila a v súčasnosti je mnoho efektívnejšia než v minulosti. Ešte pripomeniem, organizovaný zločin je čoraz viditeľnejší a objavuje sa e, čoraz e, častejšie využívanie rôznych radikálnych e, nástrojov, ale ešte stále sú ľudia, ktorí sa chcú obohatiť aj z verejného majetku a preto všetky naše opatrenia musia byť prispôsobené tejto situácii. Musíme sa prispôsobiť tomuto rozvoju organizovaného zločinu Okrem toho, vzhľadom na globalizáciu ekonomickej činnosti dá sa povedať, že tento organizovaný zločin je e, cezhraničný vo svojej povahe. Spolupráca národných orgánov je preto mimoriadne dôležitá. Musíme využiť všetky nástroje Európskej únie, a tiež bude potrebný európsky akčný plán na to, aby tento náš boj bol čo najefektívnejší. Nesmieme tiež zabúdať na to, že naše opatrenia musia zohľadniť princíp subsidiarity a primeranosti a proporčnosti. A tiež na to budú potrebné isté finančné prostriedky. Boj proti finančným podvodom vychádza z článku 325 zmluvy o fungovaní EÚ. Európska komisia každý rok e, vypracúva Európskemu parlamentu správu na túto tému a v prvom bode sa pripomína, že Európska únia by mala bojovať e, proti všetkému, čo škodí finančným záujmom EÚ. A tiež sa musia využiť e, v tomto smere všetky možnosti členských štátov, ktoré sú k dispozícii. Preto si myslím, že parlament a rada by mali čo najskôr dosiahnuť dohodu o smernici v oblasti boja proti podvodom A tiež ide o podvody na DPH. Existuje dohoda skupiny G20 vo veci globálnych štandardov v snahe zvýšiť transparentnosť e, daňovej oblasti. V Európskej únii je už e, dosť vysoká úroveň štandardov, ale musia sa plniť v praxi a tiež je potrebné efektívnejšie zasahovať e, voči osobám, ktoré sa dopustili finančného podvodu. Európska komisia pracuje spolu e, napríklad s Andorou a s Monakom a v roku 2012 boli uzavreté dohody so San Marinom a inými krajinami podobného druhu. Členské štáty by mali si navzájom vymieňať osvedčené postupy a skúsenosti a mali by tiež čo najskôr transponovať eh, smernicu o zhabávaní aktív, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti a tiež sa nesme zabúdať na dodržovanie princípu subsidiarity. Je dosť nebezpečným úkazom že zločinecké organizácie spolupracujú s rôznymi inými organizáciami, ktoré pôsobia vo finančnej oblasti, v ekonomike na rôznych úrovniach. A tieto organizácie sa síce nedopúšťajú priamo zločinov, ale obchodujú so zločineckými organizáciami a to je isté, že nebezpečné. A tiež je to smernica, ktorá sa zaoberá otázkou prania špinavých peňazí. Konkrétne e, sa to vzťahuje na nadácie, organizácie rôznych druhov. Bolo by hodné, ak by Európska únia sa podielala na činnosti skupiny GRECO táto skupina pôsobí na úrovni Rady Európy. Od januára 2014 inštitúcie Európskej únie majú povinnosť informovať e, o e, neregulérnych situáciách a to znamená, že závažné chyby v spravovaní vecí e, na úrovni EÚ sa budú zverejňovať aj verejnosti. Je škoda, že niektoré inštitúcie sa ešte nepustili do tohto procesu. Členské štáty by však mali byť vyzvané k vypracovaniu programu na ochranu svetkov a tiež program na ochranu bielých vrán, teda whistleblowerov. Ďalej sú tu programy ako napríklad Herkules, ktoré sa zaoberajú otázkou ochrany finančných záujmov EÚ. A tiež sa hovorí o ochrane eura pred falšovaním. Aj to by pomohlo v boji proti cezhraničnému organizovanému zločinu. trio predsedníctiev, e, teda Holandsko, Slovensko a Malta, sa chce ujať e, tejto témy a chce ju vnímať ako jednu zo svojich priorít. budú pracovať nielen na témach, ktoré som spomenula, ale budú sa venovať aj e, napríklad otázkam vytvorenia obrovskej prokuratúry. Ešte raz sa chcem poďakovať za príležitosť vypracovať e, toto stanovisko. Nebolo to jednoduché. Chcela by som však pripomenúť, že pozmeňovacie návrhy sa musia predkladať do 16. E, marca 12. E, hodiny. Veľmi rada si vypočujeme všetky vyjadrenia, návrhy kolegov. Ďakujem pekne, pani kolegyňa, za veľkú dôslednosť, s ktorou ste sa ujali tejto témy. Je to dosť zložitá téma, ktorá je dosť komplexná, súvisí aj s európskym rozpočtom, a aj e, s inými ekonomickými oblastiami. Vidíme, že z vyššnej hospodárskej oblasti je veľký priestor um, na prekvitanie takejto trestnej činnosti. Preto ešte raz srdečná vďaka za váš dôsledný prístup. Kolega Balčitis. Ďakujem. Pani predsednička, chcel by som pochváliť našu spravodajkyňu za veľmi rozsiahlú analýzu problémov, ku ktorým dochádza v EÚ v oblasti korupcie a iných zločinov. Myslím, že by sme mali venovať väčšiu pozornosť tým témam, ktoré už máme na programe viac ako 5 rokov. Konkrétne mám na mysli výmenu informácií medzi členskými štátmi a členské štáty mali tiež povinnosť vytvoriť spoločný identifikačný systém v roku 2014, konkrétne v januári. Isté, že nie všetky členské štáty budú chcieť zverejňovať problémy, ku ktorým došlo na ich území. Niektoré členské štáty naozaj nechcú e, poskytovať akékoľvek informácie o akýchkoľvek porušeniach. Niektoré krajiny áno, sú ochotné zverejňovať svoje informácie o prípadných problémoch, ale musia informovať e, aj o problémoch, nielen e, o pozitívnych výsledkoch svojej práce. Myslím, že kompetentné orgány by mali niesť zodpovednosť za sprístupňovanie takýchto informácií Hovorí sa tiež o e, Európskej prokuratúre, na to si však ešte budeme musieť počkať. Myslím, že potrebujeme dôveryhodné údaje. Európska únia by mala tento orgán vytvoriť. A mala by sa vytvoriť tiež databáza, ktorá bude prístupná národným orgánom aj európskym inštitúciám a tiež musí byť zaistená koordinácia e, medzi jednotlivými databázami, ktoré už existujú. A tiež e, je potrebné bojovať proti korupcii. Aj Rada Európy sa v tomto angažuje. Ešte sme od nich však nedostali všetky informácie, ktoré by sme potrebovali. Musíme zaujať praktický prístup, musíme dohliadať nad e, členskými štátmi Vzájomný dohľad inštitúcií medzi sebou e, nestačí, musíme a tiež vzájomný dohľad e, jednotlivých štátov medzi sebou nestačí. Musíme e, takéto dohľady vykonávať na úrovni inštitúcií, musíme sledovať nakoľko programy, ktoré súvisia napríklad s našou spoločnou politikou hospodárstva, sa efektívne plnia v praxi, tak aby sa každé jedno euro vynaložilo efektívne. Ďakujeme pekne. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo. V mene komisie dostáva slovo pani Ulrich. Prepáčte, prehľadala som kolegu Valiho, nech sa páči. Ospravedlňujem sa. Mal som iné povinnosti. Myslím, že toto stanovisko je veľmi dôležité. Ako aj je správa, ktorá sa bude prejednávať vo výbore LIBE Náš výbor sa musí venovať najmä to, že našou povinnosťou je chrániť európsky rozpočet pred takouto rakovinou, ktorá ovplyvňuje nakladanie s peniazmi problémy eh, vo verejnom obstarávaní a tiež eh, eh, v oblasti subdodávania. Vyššou transparentnosťou by sme stiažili týmto trestným zločineckým organizáciám, ktoré aktívne pôsobia najmä v sektore infraštruktúry, v ich konaní mnoho správ mimovládok tieto skutočnosti potvrdzuje. v subdodávaní e, sa veľmi často objavuje práve takéto trestné konanie, dochádza tam tiež k e, ďalším aspektom, e, ktorý musíme zohľadniť, je cestraničná povaha zločinov. Treba zaručiť spoluprácu medzi úradmi v Európe tá cezhraničná spolupráca nie je dostatočná, preto je ťažké bojovať proti e, organizovanému zločinu. Potrebujeme túto spoluprácu v Európskej únii, ale aj so zvyškom sveta. Je treba pochopiť prepojenie medzi korupciou, praním špinavých peňazí a organizovaným zločinom. Pred pár mesiacmi Eurodat vypracoval správu ohľadom prania špinavých peňazí. A tam sa ukázalo, že to vyzerá, že Taliansko, Nemecko a Luxembursko napríklad sú krajinami, kde sa perie veľa špinavých peňazí a neboli implementované odporúčania Európskeho parlamentu. Takže spolupráca je zásadná a pres, mala by presahovať politické záujmy toto organizovať zločiny je treba poraziť ako rakovina. Takže už bola dovedená určitá práca aj treba v nej pokračovať. Čo týka špecifických oblastí, organizovaný zločin a imigrácia. V Taliansku máme obrovský problém v tejto súvislosti, pretože mnohí ľudia, ktorí dorazia na naše pobrežie, potom sa venujú činnostiam v súvislosti s organizovaným zločinom, robia, e, venujú sa aktivitám ako e, prostitúcia a tak ďalej. Takže by bolo veľmi zaujímavé sa pozrieť na oblasť organizovaného zločinu, čo sa týka exportovanej prostitúcie alebo veľmi zle platených pracovných aktivít. Ďalej k tomu prvému bodu. Verejné obstarávanie a veľké projekty sú dodávateľia. Tam taktiež sa páchajú zločiny proti životnému prostrediu. Keď e, sa najímajú subdodávateľia, tak často sa využívajú nebezpečné chemikália, pretože nie sú dostatočné inšpekcie, tak e, môžu byť e, rôzne nebezpečné materiály, chemikálie odhadzované na rôznych miestach a je treba uplatňovať dôsledné sankcie. Takže to je tam treba zdôrazniť. Musíme ukončiť takéto aktivity. No a čo sa týka ochrany informátorov, tak to je ďalšia téma, ktorá, o ktorej tu hovoríme stále odznova v našom výbore. A je taktiež treba ju spomenúť. Toto bolo len pár bodov, ktoré som chcel spomenúť a dúfam, že sa ešte stretneme so spravodajkyňou a ešte ďalej to rozoberieme. Ďakujem, kolega Tojro. Ďakujem. Takže o väčšine aspektu už hovorili kolegovia. Na otázku pre komisiu minulosti v súvislosti s organizovaným zločinom aj s bojom proti podvodom sme hovorili o opatrenia v oblasti trestnoprávnej. No a ukázalo sa, že trestné stíhanie prebieha často rozličnými spôsobmi. Takže ja sa opýtam, ako to vyzerá s úradom Európskeho prokurátora. Tam už sme veľa a to sme veľmi dlho o tom nič nepočuli. Pokiaľ sa tomu nemôže komisia vyjadriť, tak možno písomne by nám to mali zaslať, pretože nás, ako výbor pre rozpočtovú kontrolu, vždy zaujímala by v dôležitých oblastiach bol zaznamenaný pokrok. Ďakujem pani Úrich. Ďakujem pani predsednička. Možno k tej poslednej otázke, čo týka Európskeho prokurátora, Predsedníctva rady za minulé roky zaznamenali dobrý pokrok a holandské predsedníctvo na začiatku tohto roka už nadviazalo na túto prácu a postupuje veľmi svižne. Už medzi tým v podstate tam existuje dohoda, ktorá ešte nebola formalizovaná, ale už v zásade existuje. Čo sa týka dôležitých otázok, ako napríklad štruktúra úradu Európskeho prokurátora, jeho právomoci, potom ďalej vyšetrovacie opatrenia, ktoré môže tento úrad vykonávať, cezhraničné vyšetrovanie. No a momentálne dokončujeme diskusie týkajúce sa správnej a finančnej oblasti. Takže pokročili sme celkom dosť. Naďalej sa treba dohodnúť na oblasti e, ochrany údajov a nejakých ďalších záverov, ale potom uvidíme, či všetko to či, či tam nájdeme konsenzus. Súhlasím s vyjadreniami, ktoré hovorí o tom, že je dôležité, aby sme funkčne spolupracovali so všetkými príslušnými orgánmi. To aj v prípade Európskeho prokurátora veľmi dôležité, pretože tam sú udelané právomoci pokiaľ tam nezaručíme plynulý, plynulú spoluprácu medzi národnými orgánmi a úradom Európskeho prokurátora, tak implementácia bola, bude veľmi komplikovaná. Myslíme si taktiež, že je dôležité, aby tam e, sa dobre preposielali informácie medzi OLAFom a úradom Európskeho prokurátora, aby sa informácie vždy dostali tam, kam majú, aby taktiež komisia mohla načas e, implementovať dočasné opatrenia. Čo sa týka nového nariadenia o Europole, to bol prvý krok dobrým smerom, pretože sa tam OLAFu dáva možnosť v systéme Europolu e, vykonať kontroly. Tento systém chceme e, zaviesť aj v prípade Európskeho prokurátora v spolupráci s OLAFom, Europolom, Eurojustom a dúfame, že teda budú tieto, že spolupráca týmto teda bude posilnená a zlepšená. Na záver, čo sa týka e, uh, úsmernení k uh, verejnému obstarávaniu, viete, sme tu uh, schválili určité texty, tie museli samozrejme implementované a toto malo viesť k zlepšeniu transparentnosti celého postupu a k boju proti podvodom v rámci verejného obstarávania. Ďakujem. Takže by som to presne pochopila. Čo sa týka tej ochrany údajov, tak tým sme sa zaoberali hlavne v súvislosti s prílivom utečencov a vidíme napríklad, že teda bol spáchaný atentát v Paríži ale bol tam človek, ktorý sa dostal, jeden z atentátnikov, do Európy a bol, bol registrovaný ako utečenec pod čistými rôznymi identitami a, a nikdy sa to nezistilo. Takže čo sa týka ochrany údajov, chcete zakonzerovať súčasné um, metódy alebo chcete aby e, si mohli členské štáty dostatočne vymeniať informácie, pretože skutočne toto je kľúčový aspekt boja proti organizovanej kriminalite. Pokiaľ ochranu údajov e, zachováme v súčasnej podobe, tak naďalej bude neúčinná. Takže to je moja prvá otázka. Po druhé, ja som videla posledné e, E, dokumenty týkajúce sa Apple, takže tam sa nič nehovorilo o Olafe. Je to náhoda. A ďalej sa hlasí kolegyňa Ayla Sender. Ďakujem. Predovšetkým chcem pogratulovať kolegyni Pitera za jej na, k návrhu stanoviska. Myslím si, že je veľmi zaujímavý text. Okrem toho sa so tam vyjadruje trochu frustrácia výboru Krym kde tam v podstate nie je priam, nejaké priame zapojenie. Dobre, výbor líbe, v poriadku, ale myslím si, že by sa tam malo hovoriť riadne o, alebo explicitne o boji proti organizovanému zločinu. A aby sa tam mohli potom stanoviť príslušné štandardy. Chcela by som sa vyjadriť k téme právneho štátu. Myslím si, že momentálne za súčasných okolností tu máme jednu veľmi vážnu tému, ktorou je existencia rôznych súdnych systémov v rôznych členských štátoch a konkrétne tam, kde sa snažia teda o to všetko silne podmieniť. Ja si myslím, že by sa jasne mala, malo stanoviť rozdelenie právomoci, aby súdnictvo malo oddelené nezávislé právomoci. Toto malo byť podporené na európskej úrovni, teda že by sme mali nejaký e, trestný zákon alebo zákonník na európskej úrovni, tak ten sa bude môcť uplatňovať, pokiaľ v členských štátoch bude nezávislé súdnictvo, ktoré bude môcť riadne bojovať proti organizovanému zločinu a korupcii. Ďalej, sú tu určité nedostatky pri preposielaní údajov. A neviem, možno niečo sa písalo v nemeckej tlači o ochrane údajov, ale ja som pracovala na otázke prenosu údajov v súvislosti s cezhraničnými pokutami a taktiež sa týka prenosu údajov v súvislosti s cezhraničnou kriminalitou. Ja si myslím, že tu nejde o ochranu údajov, skôr tu ide o to, že naďalej nemáme dostatočný komplexný systém Európskej spravodajskej služby. Myslím si, toto je ten problém, ktorý máme, že máme rôzne vnútroštátne spravodajské služby, ale oni nemajú záujem si vymieňať informácie, pretože tie informácie sú pre nich vzácne. a nemajú ani mandát na to, aby si to informácie vymieniali. Neexistuje nejaká celoeurópska štruktúra, v rámci ktorej by to bolo možné. A my sa určite snažíme podporovať existenciu takéhoto celoeurópskeho e, spravodajského systému. A ďalej, čo sa týka utečeneckej krízy, minulý týždeň sme boli na misii v Taliansku a je tam čoraz viac dôkazov o tom, že peniaze, ktoré sa generujú pri pašovaní alebo obchodovaní s ľudskými bytostami, dokonca e, títo obchodníci sa bijú medzi sebou a chcú si účtovať až dvakrát, až trikrát toľko než predtým za to, že prepašujú ľudské bytosti. A že tam je prepojenie týchto financií potom s financovaním terorizmu. Takže nezabúdať, že títo obchodníci, títo pašeráci, oni telefonujú do európskych členských štátov, keď telefonujú. Takže tie peniaze tam putujú hore dolu a myslím si, že tento aspekt taktiež by tam mal byť v texte zahrnutý, a samozrejme, že treba bojovať proti podvodom a korupcii, ale taktiež tu máme ešte peniaze z pašovania e, imigrantov. Pani Úrich. Ďakujem. Čo týka tej prvé otázky, ochrana údajov. Pred Vienocami sa nám podarilo po štvoročnej diskusii sa ujednotiť na novom nariadení o ochrane údajov a k tomu, na, k tomu náležiacej smernici ktorá sa potom týka oblasti presadzovania práva. To je opatrenie pre potom ďalšie pravidlá, ktoré budú vytvorné v oblasti ochrany údajov, ako napríklad úrad Európskeho prokurátora. Samozrejme, tam bolo ťažké vyvážiť posilnenú ochranu údajov, keď uvažíme, že nie sú veľké technické možnosti, internet a tak ďalej. Taktiež máme veľmi obšírne právne predpisy, ktoré podporujú práva jednotlivcov. Takže je to veľmi ťažká diskusia, ktorá bola síce už okončená, ale pravdepodobne bude znovu otvorená. Aká je úloha OLAFu v súvislosti s úradom Európskeho prokurátora? Momentálne sa o tom diskutuje na rade. Ešte sa nedohodli, ale už sa dohadujú o tom, čo bude v nariadení, ako sa bude definovať OLAF a bude tam aj o samozrejme o podporu úradu Európskeho prokurátora, o tom, aby, sme, aby OLAF doplňal aktivity Európskeho prokurátora, aby sa zaručilo, že dohromady sa zaručuje existencia účinného systému. Ďakujem. Lehota na pozmenujúce návrhy 4. marca na obed o 12. 20. apríla sa bude potom hovoriť o pozmenujúcich návrhoch a hlasovať. A ešte kolegyňa Pitera sa chce k tomu vyjadriť na záver, Spravdajkyňa. Chcem poďakovať predovšetkým E, všetkým kolegom za vaše cenné postrehy a prečo sme sa nezaoberali otázkou migrácie. Toto je predovšetkým domená Viktoru, e, výboru LIBE, takže to je na nich. Je to je tu o stanovisko, kde máme čo dočinenia s paradoxom. Na jednej strane je to samozrejmo, všetci vieme, že korupcia je zlá, že je treba proti nej bojovať. No, na druhej strane je to mnohoúrovňová záležitosť, nemôžeme zasahovať do demokratických postupov, nemôžeme nikde e, ničiť výdobytky, ktoré už sme dosiahli. Takže akým spôsobom zaručiť lepšiu ochranu pred korupciou a na druhej strane, ako si uchovať všetko, čo je podstatou demokracia. Dúfam, že sa nám podarí nakoniec dosiahnuť túto rovnováhu. Takže DG Home minulý týždeň mm, Komisia hovorila v našom výbore o tom, že máme 655 miliónov eur vo fonde pre utečencov, takže uvidíme, ako budú vynaložené. Na jednej strane sú tam určité platby, na druhej strane určité úkony Európskej únie. Dobre. Takže to je posledný bod programu. Tým sa skončila táto časť schôdze. Chcem pripomenúť koordinátorom, že o 11.00 máme zostanie koordinátora. Týmto schôdzu prerušujem.